aby sa prijali reformy v prospech všetkých občanov Bahrajnu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto uzatváram rozpravu o situácii v Bahrajne. Hlasovať sa bude po tom, čo ukončíme našu poslednú rozpravu na tému prípad Rafah Našidovej v Syrii. A začneme pánom Bielanom. Nech sa páči. Počas, gdy upadajú kolegy... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Režim pána Al-Asada využíva násilie a postupuje proti svojim vlastným ľuďom. Ľudské práva sa nedodržiavajú. Rafa Našet je veľmi známou psychoanalytičkou síly a jej svoje zatknutie ukazuje, aký zúfalý je režim mierové hnutie v Sýrii, je čoraz silnejšie, no a diktátor e, vidí, že sa blíži jeho koniec. svoje voľné zatýkanie Rafah Našet je proti všetkým normám našej civilizácie. Bola odsúdená z vypublikovaných dôvodov a uskutočňovala workshopy pre obete a ľudí, ktorí žijú v strachu. No a je trest, je signálom paranoje režimu. Režim musí ukončiť svoje pôsobenie a Rafa Našet musí byť prepustená, ako aj všetky, všetky ostatní zatknutí nespravodlivo. Ja dúfam, že jej prípad bude príkladom. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán poslanec Maštálka. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja som za prepustenie Rafah naše zväzenia a predpokladám, že je nevinná, aj keď neviem, prečo by som po toľkých skúsenostiach mal ešte veriť mediálnym kampaniám. Zásadne ale odmietam zneužívanie Európskeho parlamentu pre podporu ďalších zbytočných a krutých vojen. Ak vychádzame z predpokladu, že vojnou je ozbrojený konflikt s viacej ako tisíckou mŕtvych za rok, tak v Sýrii už prebieha občianská vojna. Štát bojuje s povstalcami, ktorí majú podporu zo zahraničia. Pritom sa Brusel opätovne stavia na jednu z bojujúcich strán a my sa opätovne pokrne vydávame touto cestou, bez toho, aby sme tušili, kto to povstaleckou stranou je. Naša podpora pre Rafa Našita môže byť tiež slepým zapojením sa do kampane na podporu nenávisti. Ja verím, že úlohou Európskej únie je sprostredkovanie mieru. Hlasujeme aspoň dnes nie len o osobní Rafa Našit, ale aj za mier. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Tavareš, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Najskôr by som chcel privítať v hemicykli priateľov Rafacha Našeta. Vítajte v Európskom parlamente. No a diskusie o ľudských právach sú skutočne dôležité a, a majú význam bez ohľadu na to, koľko poslancov tu je. Hovoríme o príčinách mimo Európskej únie, ale často vďaka našim diskusiám sú ľudia Eh, oslobodení, alebo sa cítia menej izolovaní a nie tak opustení. Myslím, že v otázkach diktátorstva musíme podporovať opozíciu. No a my hovoríme o známej psychoanalytičke, ktorá bola mučená a bola slovene zatknutá, keď išla navštíviť svoju dceru, ktorá bola krátko pred pôrodom v, mal porodiť v Paríži. No a ja zistím, že veľká časť spoločnosti je zatknutá. No a aj vo vezení a ona mala stále cítila zodpovednosť za svojich spoluobčanov. 4000 ľudí v Sýrii zomrelo v rámci arabskej jary, 6000 utečencov vyšla 10 tisíc je v Turecku, ďalšie tisíce sú v Jordánsku. Je veľmi dôležité, aby Európska únia zohľadňovala a podporovala obacov ľudských práv v Syrii. Hovoríme o tom veľmi často. Ja myslím, že treba uplatňovať rovnaké, rovnaký meter. Môžeme hovoriť o prípadoch v Bahrane, v Líbii. To Európske parlamentu musíme urobiť a vyzývame Európsku komisiu a Lady Eštenovú, aby to robili. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pani de Kaiser. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dnes dobre sme prijali uznesenie, politické uznesenie o Sýrii a Egypte. Dnes po obede hovoríme o osobitnom prípade, prípade Rafa Našet a to z osobitného dôvodu. Je to politický prípad, prípad porušovania ľudských práv. Toto niekoľkokrát zaznelo to známa psychoanalytička, ktorá študovala v Paríži. Jej zdravotný stav je veľmi krehký, prekonala rakovinu, má 66 rokov, má problémy so srdcom, je vo väzení zatvorená s mnohými ďalšími väzňami a najhoršie je, že vôbec nič neurobila. Je príkladom eh, pre občanov, niekedy pre žurnalistov, pre lídrov, eh, ktorí sa stávajú obeťami svojvoľných útokov režimu. No a my z humanitárnych dôvodov dnes musíme povedať, že sírsky režim to nesmie robiť my sme už hovorili o Číne, hovorili sme o arabskej jari. No a treba povedať, že všetkým, že v našich vzťahoch treba urobiť všetko, aby nevinné osoby a všetci, ktorí ich podporujú, že všetci ľudia musia v podstate pomoc alebo poskytovať. No a preto žiadam, aby bola prepustená pani Rafa Našet. Okolo nej zaznievajú skutočne silné hlasy. Samotná pani Eštonová sa k tomu vyjadrila, aj Karla Sarkozy písala o tejto téme, no a my dnes sírskému režimu hovoríme, to stačilo. Pani Šáke, nech sa páči. Sorry. Yes. Thank you, President, Commissioner. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegovia, Rafa Našet dáva tvár eh, ľuďom, eh, ľuďom, eh, ktorí sa stali obeťami násilnosti v Sýrii. Všetci vieme, čo sa deje na internete, vieme disproporčnej násilnosti vlády proti neuzbrojeným civilistom. Vidíme demonstrantov, ktorí riskujú svoje životy, aby hovorili o pravde, pretože držba alebo držanie telefónu môže byť dôvodom na zastrelenie. Ženy sú znásilňované. Rodičia, ktorí dostanú tela svojich zavražených detí, ich potomky pochovávajú, pretože vláda tiež utočí na pohreby. Ja som, ja som stratil slova, ale súčasne som veľmi nahnevaná. Súčasne medzinárodné spoločenstvo nemá mandát OSN, pretože Čína a Rusko sú proti rezolúcii OSN, ale Európska únia môže a musí urobiť viac. Poprvé vyzývame, medziná... vyzývame aby začalo medzinárodné vyšetrovanie zločinov. Po druhé, žiadame cieľené sankcie proti tým, ktorí porušujú ľudské práva. My e, sme veľmi dôležitým obchodným partnerom a preto potrebujeme uplatňovať e, sankcie proti ekonomickým elitám. Obchod s Európou znamená, že nebudeme obchodovať s obchodom. No a musíme a, moc síry nemôže, nemôžu mať nemôžu mať vo svojich rukách diktátory. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Preda dostáva slovo ako ďalší. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel tiež eh, žiadať o okamžité prepustenie Rafa Našet, prvá psychoanalytička v Syrii bola eh, v septembri svojvoľne zatknutá a je držaná vo väzbe aj napriek svojmu ťažkému zdravotnému stavu. Eh, nebolo vznesené proti nej žiadne obvinenie. V tlači sa cituje, že vyvíjala eh, destabilizačnú činnosť. A jej eh, rodina hovorí, že hrozí 7 rokov väzenia, ak bude skutočne obžalovaná. To je úplne nepredstaviteľná situácia, pretože tento režim eh, zatýka psychoanalytičku, pretože pomáha tým, ktorí chceli prekonať strach. To je signál represálie. A v Sýrii nepoznajú hranice. Ja sa teším z toho, že toto uznesenie sa príjma s so znením, kde odsudzujeme represie a kde vyzývame Asada na odovzdanie moci, aby bol možná, možná, možná transformácia. Ďakujem pekne. A teraz eh, rečníci v mene politických skupín, pani Basescu, mene PP. E Pán predsedajúci, tieto režimy častokrát sú zacielené proti psychológii a proti psychológom. Napríklad Hitler zrušil katedry, ktoré boli zamerané na psychológiu. Takisto v Rumunsku sa stalo niečo podobné na univerzitách. Experti v týchto oblastiach boli postavení pred súd alebo museli vykonávať nekvalifikované práce svojvoľné zatknutie pani Rafa Našidovej je dôkazom preto, že sírsky režim sa drží tejto tradície, bohužiaľ. Táto pani nebola politicky činná, ale jej konanie bolo za, označené ako protivládne. Táto pani sa zaoberá ľudskou psychikou, ktorá samozrejme očakáva slobodu, ale sírsky režim hovorí, že takéto úsilie môže byť hrozbou pre krajinu. Rafat Našidova musí byť okamžite prepustená nie preto, že to je vedkynia, alebo preto, že má zdravotné problémy, ale preto, že neurobila nič, robí iba svoju prácu. Ďakujem pekne. Pani Senišin, mene socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pán predseda. 10. septembra v Damašku bola svojvoľne zatknutá pani Rafa Nášidová. Celé roky mala svoju vlastnú e, prax v tejto krajine a očividne to režim vnímal inak. Jej zatknutie je porušením základných ľudských práv a mali by sme žiadať jej okamžité prepustenie obhajcovia ľudských práv by mali mať možnosť vykonávať svoju prácu bez toho, že by e, z toho, že by sa museli báť sankcií od so strany úradov. Podľa Lisabonskej zmluvy ochrana ľudských práv a ochrana aktivistov za ľudské práva by mal byť prioritou Európskej únie vo vzťahu k tretím stranám, k iným štátom a mali by sme jednoducho uplatniť vážne sankcie proti tým krajinám, ktoré vážnym spôsobom porušujú ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Ojulan za liberálov a demokratov. Ďakujem pekne, pán predseda. Zatknutie pani Rafah Našidove v Damašku je príkladom, aké opatrenia sírsky režim dokáže uplatniť voči vlastným obyvateľom. Je jednou z mnoha, ktoré boli zadržané zo strany úradov za tzv. aktivity, ktoré boli označené ako destabilizačné vo vzťahu k štátu. Takéto svojvoľné zatýkanie a vágne obvinenia naznačujú, že prezident a jeho režim e, už nemá dôveru a mm, pod a jednoducho nerozlišuje medzi ľuďmi, ktorí sú pro a ktorí sú proti. Takýto paranoický prístup sírskych úradov môže byť možno pozitívnym signálom, pretože všetky vlády by sa mali báť svojich občanov. Avšak občania a obyvateľa štátu by sa nemali báť vlády a z tohto dôvodu sírsky režim jednoducho zašiel príliš ďaleko. Prezident Sýrie musí zastaviť násilie a musí dať moc svojim, na, svojmu národu, aby sa mohli začať demokratické procesy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Vyland. Pán Kaminsky, TCR. Vážený pán predseda, ctené dámy, ctené páni, prípad Rafah Našídovej je šokujúci, šokuje nás všetkých v parlamente z ktorejkoľvek politickej strany pochádzame. E, jednotne požadujeme, aby táto e, odhodlaná žena bola okamžite prepustená, ale tento problém sa netýka iba tohto jedného šokujúceho prípadu. Ide tu o vec demokracie v Sýrii. Ja som presvedčený, že to, čo vidíme vo forme arabskej jary, prináša za sebou aj to, že sa tu v celom celosvetového hľadiska dejú vážne veci. Sú tu ľudia, ktorí požadujú konkrétne kroky za demokraciu a slobodu. A treba to vnímať v kontexte civilizačných zmien v určitých regiónoch sveta. V súčasnosti naši arabskí bratia a sestry platia za snahu dosiahnuť slobodu a demokraciu vlastnou krvou. Ale demokracia tu je pre všetkých. Pani Vergiat, nech sa páči, za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia pani Rafa Našidovej je symbolom. Symbolizuje represálie, ktoré sa uplatňujú v Sýrii. Bola zatknutá na letisku v práve v momente, keď bola na ceste do Paríža, aby mohla navštíviť svoju dceru, ktorá mala, ktoré sa malo narodiť dieťa je vo veľmi vážnom zdravotnom stave. Musíme urobiť všetko preto, aby ju prepustili, pretože ona sa vždy zasadzovala za dialog medzi všetkými občanmi Sýrie. Je to symbol, symbol represály a persekúcie, ktorá tu vysí nad všetkými demonstrantmi, ktorí sú nevinní. Máme tu milióny osôb, ktoré sa dostanú do väzenia, stovky ľudí boli zavraždené iba za to, že fotografovali skutky násilia páchané na uliciach. Tieto fotky, ktoré nás informujú o tom, čo sa tam deje, za to potom musia zaplatiť vlastným životom. Naše sankcie za Európsku úniu jednoducho nie sú dostatočne realizované a nejaký tlak na sírske elity môže príjmeť tento režim, aby konečne padol. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Paška

neskončia, pokým úrady jednoducho nezareagujú očakávaným spôsobom. Dnes hovoríme o prípade pani Rafah Našídovej. Mala svoju vlastnú prax a pomáhala ľuďom, pomáhala obyvateľom Sýrie, aby zvládli strach. Organizovala workshopy, ktoré boli zadarmo a z tohoto dôvodu ju zatkli na letisku 10. septembra. Viacero hlasov poukázalo na to, že tento režim by mal prepustiť pani Rafa Našidovu. Apelujú na to viacerí, avšak zatiaľ stále je vo vezení a nevieme nič o jej zdravotnom stave. V Sýrii pokračuje násilie a porušovanie ľudských práv, takže najvyšší čas, aby sme konali aj my. Sýrsky režim si musí uvedomiť, že posľapáva ľudské práva a to sa mu vypomstí, pretože medzinárodné spoločenstvo ho odsúdi. Násilie musí byť ukončené. Všetci diktátori padli. Aj prípad Kadáfiho to jasne ukazuje. Ale niekedy je cena príliš vysoká pán Poreba. Vážený pán predseda, najnovšie udalosti v Sýrii ukazujú na to, že nejaké očakávania mierového revolúcie v tejto krajine nebudú naplnené. E, pošľapávajú sa tu ľudské práva a koná sa tu negatívne proti opozícii. Ľudí, ľudí zatvárajú do väzení Takéto svojvoľné zatýkanie sa týka napríklad aj pani Rafak Nášidovej, ktorá bola zatknutá 10. septembra. Musí sa tento jej prípad vyriešiť čo možno najrychlejšie, pretože zdravotný stav sa zhoršuje. Musíme apelovať na úrady v Sýrii, na vládu, aby konečne skončili tento svojvoľný proces zatýkania a aby prepustili všetkých e, politických väzňov Musíme sa zastať týchto ľudí. Ďakujem. Teraz prejdeme ku KHDI. Mám zhruba 18 rečníkov na zozname. Nemôžem dať e, slovo všetkým, takže vyberiem 5 rečníkov. A začneme s pani Esaja. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, arabská jar viedla k tomu, že niektoré vlády reagovali nasilne. Aj v Sýrii prípad Rafa Našidovej bola zaknutá 10. septembra a doteraz pomáhala iba obetiam a to ukazuje na to, že Sýria je diktatorským režimom, pretože pani Rafa Našidová pomáhala obetiam násilia, aby aj podvedomom spôsobe dokázali čeliť strachu. A toto je zakladateľka psychoanalytickej školy a teraz sa dostala do väzenia. To ukazuje na to, že momentálne sa porušujú medzinárodné pravidlá. Táto situácia v Sýrii musí byť predmetom diskusie. Je dobré, že na základe takéto jedného príkladu môžeme sa vyjadriť v celej situácii. Ďakujem pekne. Pán Palecký. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Máme viacero diskusí, odsudzujeme teror v Sýrii, ale zdá sa, že to nezastavilo tento teror a tento teror e, ide proti ľuďom, je namerený proti ľuďom v Sýrii. Už to stálo život 3000 ľudí. Dúfam, že parlament pri vyjadrovaní sa k takýmto konkrétnym jednotlivým prípadom, predovšetkým v tomto konkrétnom prípade, bude mať tento náš apel pozitívny výsledok. Ide tu o psychologičku, analytičku, ktorá sa dostala z do väzenia, zatknutá bola svojvoľne a to pobúrilo medzinárodné spoločenstvo. Táto eh, osoba je zdravotne na tom veľmi zle a musíme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili jej skore prepustenie. Pani Meissner, ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Máme tu odsúdenú osobu, pani Rafa Našidovu. Je to znak určitej bezmocnosti, poviem to celkom jasne. Už tu odznelo slovo paranoja. E, ako môže mať štát strach pred ženou, ktorá je stará a chorá, a ktorá sa venuje svojej práci a pomáha traumatizovaným ľuďom? Čo je na tom možno nebezpečné? Vy, hovorí sa, že pôsobenie destabilizačne na štát, to vôbec nie je pravda. Myslím, že nedokázala vláda relevantne zvážiť situáciu a urobila krok vedľa. Podobne to už označil aj pán kolega Preda. My sme sa tu tešili z demokratizačných procesov arabskej jary, tešíme sa z toho ako Európania a podporujeme to prostredníctvom viacerých kontaktov, ale takisto musíme bojovať aj za to, keď sú tu jednotlivci zatváraní do väzenia bez nejakých dôvodov, to je porušovanie ľudských práv, nemôžeme to akceptovať. Ďakujem pekne, pani Meissner. A teraz pán Migalský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, dámy a páni, Hovoríme tu o jednom konkrétnom prípade, ale teším sa, že v našej snemovni je to určitým východiskom o, pre diskusiu o situácii v Syrii ako takej, pretože príklad pani Rašidovej je naozaj dobrým príkladom toho, čo sa v Syrii deje a diať by sa nemalo. Je naozaj dobré, že sme jednotní, pokiaľ ide o náš názor. Myslím, že hovoríme jedným hlasom. Ehm, nepočul som nikoho, kto by bol proti, pokiaľ ide o takýto signál, jeho vyslaní do Damašku, že takéto správanie je nepriateľné pre Európsku úniu a ja sa teším, že tu nie sú žiadne politické rozdiely v našej snemovni v tejto súvislosti. Mali by sme jasne uviezť, že to, čo sa v Syrii deje, je nepriateľné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mikolašik. Prosím. Ďakujem, pane predsedajúci, eh, vážená pani komisárka, kolegyne a kolegovia. Zásahy sírskych úradov proti pokojným demonštrantom

videli, je toho názoru, e, že snaha Syričanov o demokraciu je opodstatnená a že vláda musí dodržiavať práva občanov. Je to právo žiť v slobode, e, v bezpečnosti, je to právo na sociálne a politické reformy. Vidíme tu teraz e, takéto zatýkanie jednotlivcov, svojvoľné, neopodstatnené a toto ohrozuje takýto demokratický prechod, demokratickú transformáciu. E, Síria sa dostáva ešte viac do izolácie. sýrijská vláda. Požadujeme posilnenie, demo- posilnenie diplomatických snách na riešenie tejto situácie. Právny štát a ľudské práva musia byť dodržiavané. Hospodárske a sociálne reformy je potrebné naštartovať. Takéto reformy budú najlepším riešením pre budúcnosť krajiny. Bude to dobrá investícia do budúcnosti a e, povede to k stabilizácii demokracie. Na to je ale potrebné aj okamžité prepustenie Rafa Našit. Ďakujem pekne. Pani komisárka, uzavrite túto rozpravu. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, je jasné, mnohí z vás hovorili, že myslíme a že sme v duchu pri síriskom ľude, ktorý je naďalej predmetom represívnej kampane režimu Bašira al-Asada. Viac než 3000 osôb prišlo o život. Podľa našich údajov tisícky zostávajú v zajati, vychádzajú zo, svoj, svojvoľného zatýkania, z porušovania ľudských práv. Takéto zadržiavanie je neopodstatnené. A teraz by som sa rada venovala konkrétnemu prípadu Rafa Našidovej. Táto Osoba sa už nachádza vo väzení dlhšie než 6 týždňov. Bola uväznená bezdôvodne, napriek vysokému veku, napriek e, zdravotným problémom, bez dôvodu je držaná vo väzbe. A pani e, vysoká predstaviteľka okamžite zareagovala a vyzvala k okamžitému prepusteniu pani Rafa Našit a všetkých, ktorí boli svojvoľne zajatí. Vážené poslankyne, vážení poslanci, musíme naďalej tlačiť na prepustenie všetkých e, nevinných ľudí, vrátane pani Našit. E, náš e, striktný prístup voči Asadomu režimu je správny. Prijali sme sankcie a musíme naďalej tlačiť na ukončenie násilia. Rada by som zdôraznila aj to, že spolupracujeme na pôde OSN pokiaľ ide o ľudské práva v Sýrii. Osobiť nasadnutie Rady pre ľudské práva v auguste. Tam sa prijala rezolúcia proti Syrii a to z iniciatívy Európskej únie. Ďakujem. Kolegovia, a týmto končím rozpravu o prípade Rafa Našidovej a pôjdeme hlasovať. Začali by sme hlasovaním o piatich návrhoch e, uznesenia o situácii v Tibete, najmä s ohľadom na seba upaľovanie mníšok a mníchov. Takže máme menovité hlasovanie. Hlasovanie otváram.